výročie. Now, Estonia will celebrate it. Estonsko oslaví svoje storočné e, výročie vo februári 2018. Táto e, krajina má ale e, veľmi ambiciózny európsky program pre obdobie svojho predsedníctva, ktorý sa bude sústrediť na trvalú digitalizáciu, ekonomiku a bezpečnosť. Želám vám všetko e, dobré e, na období vášho e, predsedníctva. Prípravy pre ste začali v roku 2012. A pokiaľ ide o vašu zahraničnú politiku, predpokladám, že v tejto oblasti sa bude sústrediť na rozširovanie Turecko, Stredomorie, Možno by ste mohli povedať niečo bližšie o samite v Terste, ktorý začína zajtra. A čo môžeme urobiť preto, aby sme priblížili krajiny Západného Balkánu bližšie k EÚ? Naš, vaše názory. Takže dámy a páni, ak dovolíte, dám teraz slovo pánovi ministrovi, potom bude priestor pre diskusiu. Tento bod programu musíme ukončiť najneskôr o štvrtej, pretože čakáme na Helgu Schmidt pre e, stretnutie pred FEC. Bude to vo formáte rozšíreného predsedníctva, myslím. Nech sa páči, pán minister, e, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda McAllister. Uh, Vážené dámy a páni, e, členovia parlamentu, som veľmi rád, že vás zaujímajú priority estonského predsedníctva v oblasti zahraničných eh, vecí, bezpečnosti a rozširovania. V posledných dvoch dňoch 10 eh, z 15 ministrov z Estonska eh, prišlo sem do Bruselu na diskusie v Európskom parlamente o oblastiach ich pôsobnosti a priority estonského predsedníctva. Takže som rád, že eh, máte chuť si dnes vypočuť mňa. Veľmi si eh, ceníme veľmi dobrý kontakt, ktorý sme už vytvorili s Európskym parlamentom a cením si aj dobrú spoluprácu s výborom pre eh, zahraničné záležitosti obzvlášť. Pán predseda, my sme sa stretli už v marci a toto stretnutie bolo, myslím, veľmi nápomocné pre e, prípravu e, nášho predsedníctva a poskytlo mi e, dobrú, dobrý prehľad o vašich očakávaniach, očakávaniach Európskeho parlamentu od nášho predsedníctva. Ale samozrejme, deje sa toho veľa každodenne a preto chceme e, byť e, naozaj pružní a reagovať na aktuálny e, vývoj v rámci EÚ a samozrejme aj v susedstve Európy. Chcel by som uh, takisto aj uh, povedať, že sme mali naozaj vynikajúcu e, spoluprácu s malckým predsedníctvom a už sme začali spolupracovať aj s Bulharskom a Rakúskom, ktoré nás budú nasledovať. E, oslavili sme 13-ročné e, výročie, odkedy sme vstúpili do EÚ. Čas letí a keď sa pozriem späť, na eh, tú dobu, kedy sme pristupovali, vyžadovalo si to od nás veľmi veľa ťažkej práce a veľa reform, ktoré museli pripraviť našu krajinu na eh, členstvo. A na to, aby sme splnili eh, všetky potrebné kritéria. Ale musím povedať, že naša krajina veľmi profitovala z ekonomických možností, z bezpečnosti a stability ktorá prichádza s členstvom v Európskej únii od e, zrodu Európskeho spoločenstva v 1957 roku. Tento rok sme 60-ročné e, e, výročie od tohto dátumu už oslavili. Žijú občania EÚ vo veľkom miere prosperite a bezpečnosti a moja krajina má tú čest, že sa mohla pripojiť k tomuto za posledných 13 rokov, ale po hlasovaní o Brexite. Každému je jasné, že tento optimizmus o Európe a tento pozitívny eh, pohľad nezdielajú univerzálne všetci občania. Sú ľudia a je ich dosť veľa, ktorí si kladú existenčné otázky o budúcnosti našej únie. Našťastie eh, tie najakutnejšie eh, obavy, ktoré by vstali po referende o Brexite, ustali a dnes už opäť cítiť eh, viac optimizmu hľadom budúcnosti EÚ než eh, pred rokom a je to, myslím, aj odrazené v pozitívnej dynamike našich hospodárstiev, ktoré opäť rastú. optimizmus eh, Eh, vidíme to eh, vo voľbách v niektorých členských štátoch eh, sprednedávna, ale predsa len ešte stále prechádzame veľmi turbulentným obdobím a budúcnosť Európskej únie ostáva vysoko dôležitou témou. Moto estonského predsedníctva je jednota vďaka rovnováhe. Jednota znamená v prvom rade veľmi silnú podporu pre zakladajúce myšlienky a hodnoty európskeho projektu, ale aj rešpekt pre odlišnosť, čo myslím je eh, sám o sebe dôležitou európskou hodnotou. Zjavne je veľa rôznych záujmov a priorít. ktoré má 28, neskôr 27 členských štátov a treba rájsť, nájsť rovnováhu medzi týmito niekedy jedinečnými záujmami alebo e, zaujímavými skupinami e, všade v celej EÚ aby EÚ eh, e postupovala vpred. Eh, zvolili sme si štyri eh, základné oblasti priorít, na ktorých stojí program nášho predsedníctva. V prvom rade otvorené, otvorené a inovatívne európske hospodárstvo, čo je, myslím, základným predpokladom pre rozvoj únie a jednotlivých štátov a e, spoločností. Po druhé, bezpečná e, Európa istoty, to je veľmi e, dôležité. Takisto vonkajšie vnútorné aspekty bezpečnosti sa nedajú navzájom oddeliť a takisto aj v geografickom zmysle sa nedá rozlišovať. E, vývoj, ktorý sa deje ďaleko od vás doma, má priamy vplyv na to, čo sa e, deje u vás. Takže takto vnímame bezpečnosť v Únii. Po tretie, a to je niečo, čo môjmu estonskému srdcu je veľmi blízke, našou horizontálnou prioritou je digitálna agenda, to je veľmi e, širokosiahla otázka a pokrýva témy e, tak rozsiahle ako digitálna ekonomika, slobodný pohyb informácií, kybernetická bezpečnosť a tak ďalej. A samozrejme, inkluzívna a trvalo držateľná Európa je ďalšou dôležitou e, prioritou našich politík. E, náš premiér poskytol prehľad našich priorít len minulý týždeň na plenárnom zasadnutí parlamentu. A e, chceme byť e, e, čestným brokerom počas nasledujúcich šiestich mesiacov, hľadať konsenzus tam, kde je to možné a budovať pozitívnu dynamiku pre európsky koncept a projekt ale teraz, aby som prešiel k agende zahraničnej politiky, um, um, by som na úvod sa venoval procesu rozširovania. To je niečo, čo je uh, v jadre našej eh, agendy. My sme plne presvedčení, že európsky, eh, európska perspektíva patrí k najsilnejším motiváciám v tých krajinách, ktoré vyjadrili záujem o integráciu a e, chcú sa jedného dňa stať členmi EÚ. EÚ, ktorá vychádza zo slobody, demokracie a právneho e, štátu e, očakáva, že tieto isté hodnoty budú zdieľať všetci záujemcovia o členstvo tak, že e, tento proces predstupový musí vychádzať e, z rešpektovania týchto e, zákonných predpokladov. Ja som po posledných pár mesiacoch navštívil mnohé z týchto kanadských krajín, začnem Západným Balkánom. Európska rada diskutovala o situácii v Západnom Balkáne pomerne pravidelne. V marci členské štáty jasne zdôraznili ich podporu pre európsku perspektívu krajín tohto regiónu. Šefovia štátov a vlád zdôraznili význam reforiem dobrých susedských vzťahov a regionálnej kooperácie ako e, dôležité prvky rozširovacieho procesu aj e, procesu stabilizácie asociácie. E, treba spomenúť, že momentálne pristupové rokovania so všetkými kandidátskymi krajinami um, Mm, sa nedá povedať, že by e, stali krátko pred uzavretím, ale e, došlo k dôležitému pokroku počas malského predsedníctva na Rade Európska únia e, mohla otvoriť a provizorne uzatvoriť už tie kapitoly týkajúce sa Srbska a Čiernej hory. Dúfame, že sa pohneme ďalej s rokovaniami že budeme môcť otvoriť alebo už uzavrieť ďalšie kapitoly počas nášho predsedníctva. Najdôležitejšie oblasti, na ktoré by sme sa mali e, sústrediť, je boj proti korupcii, zabezpečenie závislého súdnictva, ochrana e, slobodných médií, vyjadrovania, e, vyjadrovania mienky a Eh, kandidáti a potenciálni kandidáti by mali takisto mať istotu, že eh, Európa eh, tiež urobí svoju časť, keď oni odvedú potrebné reformy. Takže my máme naše povinnosti ako náhle kandidátske krajiny alebo potenciálni kandidáti si svoje domáce úlohy splnia. To je jediný spôsob, ako urobiť, e, ako ponechať túto politiku rozširovania dôveryhodnou. Pokryť o jednotlivé krajiny regiónu Čierna e, hora e, je na špičke Tešíme sa na to, že prevezmeme ďalej po malskom predsedníctve štafetu. E, budeme e, sledovať reformy Čiernej hory v oblasti e, podpory reformy s právnym štátom. Budeme sledovať politický proces v tejto krajine. Vyzvali sme všetky politické strany, aby sa vrátili na demokratických inštitúcií, aby sa politická diskusia vrátila naspäť do politických inštitúcií, tam, kam patrí. Bojkotovanie týchto inštitúcií e, nie je správne. Som veľmi rád, že, Mon- že Čierna hora sa stala e, členom NATO. To je proces, ktorý niektorí externí aktéry e, snažili zabrzdiť naposledy eh, na jeseň, ale som rád, že sa nám podarilo úspešne tento proces ukončiť. To tiež eh, dáva eh, väčšiu dôveru politike rozširovania EÚ. Pokiaľ ide o Srbsko, tešíme sa na to, že budeme môcť posúvať ďalej v rokovaniach. Srbský premiér a jeho vláda potrebujú zintenzívniť svoje reformné úsilie. Dúfam, že budú v ňom pokračovať. E, kritický. Je tu dialog medzi Belhradom a Príštinou, je potrebné v ňom pokračovať a e, plniť všetky dohody, ktoré už obe strany prijali. Pokiaľ ide o politickú e, dynamiku a voľby, nie je to vždy jednoduché, ale musíme pripomínať našim partnerom toto neustále. Počas mojej rannej návštevy do Belehradu novo zvolený prezident Aleksandr Vučič ma ubezpečil, že EU e reformy budú pokračovať ďalej a EU je strategickým cieľom pre Srbsko. Zvraznili to aj všetci ďalší partnery, s ktorými som sa počas mojej návštevy stretol. Jednou z kritických kapitol je e, právny štát Želáme si tu a chceme apelovať na e, srbskú vládu, aby prijala e, všetky potrebné kroky na to, aby sa pohľadali v tejto tematike. Ako som povedal, normalizácia vzťahov s Kosovom je tiež veľmi dôležitým bodom e, na programe. Budeme spolupracovať s všetkými členskými štátmi, SVČ, komisiou a Európskym parlamentom v tejto oblasti. Európsky parlament je veľmi e, reaktívny, pokiaľ ide o podporu reforiem v štátoch Západného Balkánu. Spolupracuje so všetkými e, s cieľom e, ďalšieho postupu Kosovo. Treba Eh, podporovať dialog medzi Belhradom a Prištinou. Nedávne voľby ešte neviedli k vytvoreniu vlády a ja dúfam, že k tomu dôjde čoskoro, že nová vláda bude eh, schopná eh, tie potrebné reformy realizovať. My sme vyzvali Kosovo, aby vyvíjalo úsilie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj v normalizácii vzťahov so susedmi, nie tu len o, Kos, o Srbsko, ale aj o dohodu o hraniciach s Čiernou horou. To je ešte stále v procese ratifikácie. Pokiaľ ide o Macedónsko, vítame vývoj ve bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, kde máme konečne novú vládu. Predstavuje to nový začiatok, ale strátilo sa veľa času a treba odviesť veľa práce. Nová vláda slúbila že rýchlo začne s reformami, ktoré stáli aj pokiaľ ide o dohodu z e, Bržiny, tá je tiež e, veľmi naliehavou prioritou. Sú tu e, určité e, pozitívne znamenia. Minulý týždeň vláda prijala akčný e, plán, kde sa venuje naliehavým reformným prioritám, ale treba pokračovať aj v procese reformných politík. A samozrejme očakávame aj že sa e, bude, e, že, e, že vláda bude podporovať prácu špeciálneho vyšetrovateľa. Many, many years, uh, the process of... Uh, prokurátora. A pokiaľ ide o Albánsko, veríme v pozitívny e, vývoj. Berieme na vedomie parlamentnej voľby 25. júna. E, sme e, plní dôvery, že vláda nebude strácať čas a bude pokračovať ďalej v reformnom úsilí Ehm, pozitívne hodnotíme ehm, odporúčanie, podmienečné odporúčanie komisie ehm, z konca minulého roka, pokiaľ ide o začiatok rokovaní o prístupe. Tešíme sa na začiatok týchto v dohľadnej budúcnosti, tak povediac. Bosna a Hercegovina tu treba toho urobiť veľa, treba posilniť úsilie, pokiaľ ide o implementáciu reforiem Tešíme sa na to, ako eh, eh, krajina sa zasadzuje za plnú implementáciu reform. Budeme samozrejme v tomto podporovať aj vďaka našej eh, silnej prítomnosti v teréne. Pre, kľúč pre úspech, ten je na strane vlastne Bosnia a Hercegoviny, rozdeľujúca retorika, ktorú sme žili v minulosti, minulosti krajine a nie jej ľudu nepomáha na ceste k európskej integrácii. Turecko ostáva naďalej kandidátskou krajinou EU a kľúčovým strategickým partnerom, preto si myslím, že je veľmi dôležité zachovať otvorený eh, dialog a vzájomné vzťahy EÚ e, e, je a mala by ostať e, kotou pre reformy Turecka, zatvoriť pred sebou dvere v zložitých časoch by problémy nevyriešilo. Myslím si, že je veľmi pozitívne, ak budeme pokračovať v dialogu. Je tu určitý, sú tu určité pozitívne znaky stretnutie 25. mája medzi Eh, eh, prezidentami Erdogan, Tusk a Juncker. Bolo príležitosťou pokračovať eh, v dialógu na pozitívnej a nekonfrontačnej úrovni Máme spoluprácu s Tureckom v tých kľúčových oblastiach ako boj proti terorizmu, energetika, ekonomika, migrácia, implementácia e, e, vyhlásenia EU Turecko e, sa dá vnímať ako pozitívna. Už tu vidíme konkrétne výsledky, hlavne významné zníženie s počtou teda úmrtí v Stredozemnom mori Otázky ľudských e, práv, demokracie, právneho e, štátu, to je samozrejme v centre európskych hodnôt, ak Turecko chce postúpiť ďalej na svojej ceste európskej integrácie. Toto sú hodnoty, ktoré e, vláda si bude musieť ctiť ale tiež musíme mať na pamäti, že počas referenda o zmenách ústavy takmer väčšina populácie hlasovala proti navrhovaným zmenám a myslím, že teda musíme byť veľmi opatrní, aby sme túto časť tureckého eh, obyvateľstva nesklamali. Pokiaľ ide o diskusiu e o e, dohode s Cyprom, e, nie sú, nenaplňujú veľmi optimizmom, ale momentálne si treba zachovať chladnú hlavu a venovať sa možným cestám, ako riešiť túto situáciu. Očakávame od Turecka, že bude hrať aktívnu a konštruktívnu úlohu v tomto procese. A napokon k určitým témam, ktoré súvisia s politikou rozširovania. Ako napríklad migrácia. Migrácia si vyžaduje naozaj komplexný prístup. Nemôžeme oddelovať interné a externé aspekty migrácie, potrebujeme holistický prístup. Musíme nájsť udržateľné riešenie krízy migračnej krízy. Je to jedna z priorít estonského predsedníctva. Minulý týždeň v Taline sa ministri vnútra a spravodlivosti stretli a riešili práve otázky migrácie eh, na centrálnej stredo morskej ceste z Líbie do Talianska. To bol hlavný bod programu. A samozrejme, migrácia aj naďalej bude hlavným prvkom programu. Musíme naozaj intenzívne pracovať na tom, aby sme navýšili e, situáciu spoločnosti a e, riešili aj otázku štruktúry tých krajín, ktoré sú zdravom migrácie. Estonská vláda minulý týždeň z rozpočtu vyhľadila ďalší milión eur na dotrastu e, určeného pre Afriku. Chceme taktiež navýšiť kapacity, pokiaľ ide relevantné štátne štruktúry a možnosti krajín eh, na južnom brehu Stredozemného mora, aby tieto dokázali sami kontrolovať svoje hranice. Taktiež intenzívne pracujeme na tom, aby sme rozšírili rozsah a schopností prebiehajúcich európskych e, operácií, ktoré chránia európske vonkajšie hranice. A samozrejme, taktiež chceme zvýšiť schopnosť Európy, pokiaľ ide o riešenie praktických aspektov registrácie, pokiaľ ide o praktické aspekty registrácie a pokiaľ ide o prácu s migrantmi, ktorí už sa dostali na európske územie. Chceme uplatňovať digitálne riešenia na riadenie migračných tokov. To je napríklad jeden spôsob, ako sa tejto situácii postaviť. Pokiaľ ide o východné partnerstvo, je to tiež jedna z priorít estonského predsedníctva. Domnievame sa, že východné partnerstvo bolo veľmi zásadným nástrojom pri podpore reformného procesu krajín východného partnerstva. Intenzívne pracujeme na konsolidácii toho, čo sa nám už podarilo dosiahnuť z troch šiestich krajín. Prebieha intenzívna spolupráca. Občania týchto troch krajín môžu cestovať do Európy bez víz. Pokiaľ ide o tie ostatné, tak sme eh, taktiež eh, mali, viedli rozhovory s Arménskom, pokiaľ ide o nový rámcový dohovor s touto krajinou. A rokujeme o dohode tiež s Azerbajčanom a s Bieloruskom, kde samozrejme budeme musieť zohľadiť vnútorný vývoj Avšak minulý rok sme zaznamenali pozitívny rozvoj, tento rok sa to opäť vrátilo trošku do starých kolejí, ale každopádne chceme podporiť Bielorusko, pripomenúť mu jeho povinnosti. Možno sa nebudem púšťať do vzťahov EÚ s Ruskom a s NATO, či ďalších e, zelených častí sveta, ktoré majú síce dopad na európsku bezpečnosť, ale môžem na takéto témy samozrejme odpovedať v prípade, že by e, vážení poslanci, vážené poslanky mi položili otázku v tomto duchu. Ďakujem, pán Mixer, za to, že ste nás informovali <laughs> o pláne práce estonského predsedníctva v rámci rady. Máme ešte 26 minút času na výmenu názorov. V tejto chvíli mám na zozname 7 rečníkov. Pán Kukan. Zovku. Okay, so that's eight colleagues. Takže 8 kolegov. A navrhujem, aby sme tento zoznam e, uzavrali. Každý máte dve minúty času a potom pán minister bude mať 10 minút na odpoveď. Ako prvý samozrejme má slovo náš Esnovský, kolega Tonikila. Ďakujem pekne. Ehm, mňa potešili priority esenského predsedníctva, pokiaľ ide o rozširovanie, východné partnerstvo, migráciu a do, dôraz na západný Balkán. Ale ako vieme, problém E, s rozširovaním smerom na Balkán je rada. A to špeciálne platí pre Estonsko. Komisia navrhla naštartovanie e, prístupových rokovaní už pred 7 rokmi a myslím si, že Európska únia má spoločnú zdieľanú zodpovednosť za tento impuls. Preto by som vás naozaj chcel povzbudiť tom, aby ste sa pokúsili naozaj dosiahnuť e, dohodu na úrovni rady, aby ste naštartovali prístupové e, rokovania, aby neboli žiadne prekážky, ktoré by stali v ceste týmto rokovaniam. Po druhé, hovorili ste o trust fundoch pre Stredozemné more Afriku. Je to veľmi dôležitý prvok sledujem aj iniciatívu talianského premiéra. On navrhol, aby sme sa sústredili na obchodovanie s ľudskými bytostiami, pretože toto je na nešťastie úzko prepojené s utečenectvom. A obchodovanie s ľudskými bytostiami stále prebieha aj v Európe. Po tretie, budúcnosť severného Iraku a z hľadiska post ISIS. Môže Estonsko v tomto sa zostiť vodcovské pozície alebo poskytnúť dlhodobé záruky e, týkajúce sa vybudovania stability v tomto regióne, a to najmä pre kresťanské menšiny. Ďakujem. Kolega, teraz pán Maurides. Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel privítať e, pána ministra. Želám vášmu predsedníctvu veľa úspechov. A prejdem hneď k otázke. Prečítam vetu priamo z dokumentu, ktorý sa nazýva Eston, alebo pro, pre, pre, pardon, program estonského predsedníctva pre Radu zahraničných vecí na záver sa uvádza. V závislosti od pokroku sme pripravení pracovať na mandáte pre rokovania týkajúce sa modernizácie E, colnej únie EU-Turecko. Pán predseda, teraz budete potrebovať e, sluchadla, pretože budem horí vo svojej rodnej reči. As far as... Yes. Give you all the time in the world. Nech sa páči, máte čas. Okay. Ready? Okay. Having read that, I'm going to say this. In the European Parliament... V Európskom parlamente si robíme obavy, pokiaľ ide o obchod s Tureckom. Prvý problém je politický a druhý e, právny. A ten právny problém je uznanie Cyperskej republiky, čo je jeden z členských štátov. A Turecko ho musí uznať a tento problém tam pretrváva roky. A tá politická obava... Prepačte. Takže tá politická obava sa týka vnútornej situácie v Turecku. Myslíte si, že táto finančná e, dávka, ktorú sme poskytli Turecku, e, vďaka nej teda Turecku už túto povinnosť nemá mať? No a posledná vec, ešte by som sa chcel opýtať, po, nakoľko podľa vás Turecko trvalo na e, teda po, po, podľa vás tá situácia, teda ten postoj, ktorý Turecko zaujalo pri tých rokovaniach o Cypre, nakoľko toto bolo um, efektívne alebo vhodné. Ďakujem, ja si dúfam, nepomýlim svoju rodnú reč s jazykmi, ktoré sa tu, s ktorými sa tu hovorí častejšie. Chcel by som poblahoželať pánovi ministrovi a estonskému predsedníctvu. Je to čerstvá perspektíva e, smerom do budúcnosti. Dnes je posledný deň ratifikácie E, pokiaľ ide o asociačnú dohodu EU-Ukrajina. Rada odvetla kus práce, je to úžasný úspech. Sice to chvíľu trvalo, ale teraz je to pripravené. No a pokiaľ ide o to, že počas vášho predsední sa prebehne summit o východnom partnerstve, tak moja otázka znie, Akú strategickú výhodu vidíte vo východnom partnerstve? Podľa mňa je to funkčná platforma. Je to niečo, s čím by EU mala byť spokojná. A je možné, že rozšírime získané praktické skúsenosti z východného partnerstva aj na e, krajiny Stredozemného mora, na krajiny e, zo stre- e, Severnej Afriky. A zaujímalo ma, ako toto vnímate vy? No a potom k partnerstvu. Zaznamenali sme existenciu spoločného listu e, rečníkov, teda poslancov parlamentu z Gruzinska, Moldavska a ďalšie krajiny, ktorí žiadali o európsku perspektívu. A vy ste povedali, že to je otázka motivácie a plnenia reforiem. Áno, um, mali by sme naplniť tieto očakávania, ale aby tieto krajiny mohli napredovať. A aby mohli byť úspešné, tak čo preto treba urobiť? Ďakujem. Ďalší rečník za EPP, pán Preda. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste dnes medzi nás prišli. Vaša, predsedni- vaša krajina sa zhostuje predsedníctva únie skôr než sa čakalo a je to v komplikovanom okamihu, kedy sme konfrontovaní e, s otrasením jednoty, keďže ide v rámci Brexitu. Vy ste predstavili realistickú víziu, staviete na jednoty, ktorá e, nám e, zabezpečí jednotu aj v rám- smerom von. Otázka migrácie a boju proti terorizmu a extrémizmu tak tieto ciele musíme naďalej náplňať. Musíme e, vstávať na východnom partnerstve, potom na somite EU-Afrika tiež musíme sa tejto otázke venovať, musíme e, zlepšovať e, európsku stratégiu, musíme aj zlepšovať vzťahy s NATO. Môžete v týchto oblastiach rátať s našim, našou podporou. Pristavím sa go, pri rozširovaní podľa mňa sa tu explicitne v programe, o tomto explicitne v programe predsední sa nehovorí. Čítal som váš text o západnom Balkáne a máte pravdu. Rozširovanie je, je strategicky dôležité pre EÚ, aby šírila svoje hodnoty a bolo by dobré, aby sa k tomu takto stavali všetky predsedníctva, aby explicitne hovorili o rozširovaní, aby tým dávali nádej a odvahu tým krajinám, ktoré sa chystajú na, takú, na takýto krok, pretože pokiaľ jedno predsedníctvo hovorí o reširovaní a druhé predsedníctvo na to úplne zabudne, tak je to trochu zložité. Pokiaľ ide o Bosnu, tak by som sa vás chcela pýtať dve veci. Aké máte očakávania, pokiaľ ide o smerovanie, európske smerovanie tejto krajine? Myslíte si, že počas vášho predsedníctva e, sa dopracujete k ďalšiemu kroku? A po druhé, čo si myslíte o diskusii týkajúcej sa zmeny volebného zákona? Táto diskusia teraz naozaj e, e, rozčeruje hladinu v Bosne a Hercegovine. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Milan Mon. Ďakujem, pán prezident, ďakujem aj vám, pán minister, želám vám veľa úspechov od nachádzajúceho predsedníctva. Váš e, vaši šéfovia vlády minulý týždeň v Štrásburgu, keď ste hovorili o prioritách predsedníctva, povedali, že e-, estonské predsedníctvo prispieje k prípravám samitov EU a karibských krajín, latinskoamerických country, čiže summit EU CELAK, ktorý sa uskutoční na jeseň v El Salvadore. Tak sa chcem opýtať, aké máte očakávania od tohto dôležitého summitu? No a ešte stále v Latinskej Amerike. Máte v pláne počas nadchádzajúcich mesiacov e, sústrediť sa aj na rokovania EU-Mercosur? Chcete sa vedrieť aj k tomu, ako za vaše poročné predsedníctvo budú sa vyvíjať tieto rokovania? Sú naozaj mimoriadne relevantné, najmä pokiaľ ide o zmenu otcovských pozícií v Brazílii a v Argentíne, pretože v tejto chvíli máme možnosť e, postúpiť ďalej. Čakali sme na to mnohé roky, na takúto príležitosť. No a potom ešte e, sme hovorili o modernizácii dohody medzi EÚ a Mexikom a medzi EÚ a Čile. Mnohí z nás dúfajú, že rokovania s Mexikom a Čile sa podarí uzavrieť práve počas estonského predsedníctva, takže by som sa chcela ešte opýtať. Áno, hovorili ste o politike východného partnerstva a južného partnerstva a zaujímalo ma, čo si myslíte o vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou. Takže EÚ celák, EÚ Mexiko, Mercosur a Chile. Ďakujem. Wow, good and detailed questions. Now we come to Annelies. A teraz Annelies, nech sa páči. Ďakujem. Gratulujeme vám k vášmu programu som tu. Mám dve otázky. Prvá sa týka vášho obdobia ako ministra obrany v Estónsku. Vy ste začali diskusie o Európskom obrannom fonde. Dnes sa koná aj zasadnutie k rozpočtu. Ja si myslím, že toto bude veľká nová téma Európskej únie, na základe ktorej sa bude budovať nová jednota. Ale Európsky parlament e, by chcel mať vplyv na rozhodovanie o financiách, o exportoch, e, kam pôjdu peniaze a tak ďalej. Takže ako si e, predstavujete tú, toto v budúcnosti, tak aby každý štát EÚ si neorganizoval na vlastné triko vývozy zbraní. Malo by to byť nejako koordinované medzi štátmi, tieto vývozy zbraní. Ďalšia otázka. Trvalo udržateľný rozvoj a tr- ciele trvalého, e, trvalo udržateľného rozvoja. V Estonsku ste mali veľmi dobrý program k tomuto a ja sa chcem spýtať, ako to vy vidíte s novými príležitosťami rozvoja. Pán Eduard Kukan, nech sa páči. Ďakujem. Vítam vás, pán minister, vo výbore AFED. Prosím, využite možnosť e, počas tohto predsedníctva ukázať, aký ste dobrí, pretože viem, že ste naozaj dobrí. Ja venujem e, veľkú pozornosť v mojej práci Západnému Balkánu a mám veľa otázok. Ale potom, čo som si vás vypočul, som v podstate o, e, ostal bez slova, pretože ja už nemám čo dodať k tomu, čo ste vy veľmi dobre a analyticky predniesli. Jedna taká skromná rada z mojej strany. Vy ste povedali, že rozširovanie nie je vašou prioritou, ale predpokladám, že vy nebudete robiť iba údržbárskú prácu na procese rozširovania, ale že niečím prispiejete. Pretože teraz Západný Balkán, tento región je stále dôležitejší pre prácu všetkých inštitúcií EÚ a v tomto zmysle by naozaj bolo dobré, keby ste do svojich vyhlásení zahrnuli aj rozširovanie a význam, ktorý pripisujete Západnému Balkánu. Jean-Claude Juncker pred troma rokmi povedal, že to musíme ešte stále nas- naprávať vo vzťahu k západnému Balkánu. Oni sú na to veľmi citliví a ja sa chcem spýtať, ako to zapracujete do svojej rutinnej práce. Zriadite napríklad task force. Bolo by dobré, keby EÚ bola naozaj vnímaná na Západnom Balkáne ako skutočný a dôveryhodný partner. Želaná Zovko na záver, nech sa páči. Ďakujem. Ako povedali už moji kolegovia, povedali ste dôležité veci o rozširovaní a ja súhlasím s tým, čo ste povedali o Bosne a Hercegovine, o tom, kto má rozhodovať v budúcnosti. Hovorili ste o tých lokálnych orgánoch. Prosím, zohľadnite fakt, že nejde iba o rozširovanie a ochranu hraníc EÚ. E, sú tam v hre otázky mieru a bezpečnosti. A máme tam aj faktory, ktoré prichádzajú zvonka, prichádzajú z priestoru mimo EÚ. Takže prosím, venujte väčšiu pozornosť Bosnia a Hercegovine. Dnes je výročie udalosti v Srebrenici. Chystá sa triestský summit. Bosna a Hercegovina sa uchádza o členstvo v EÚ. Ako povedal pán Preda, Čakáme nejaké riešenie volebného zákona, aby v štáte nedošlo k e, patovej situácii. Prosím, venujte tomu väčšiu pozornosť a nájdete nejaké riešenie pre túto krajinu, lebo Európska únia má jedinú, jedin, ako jediná morálnu e, hodnotu tam, v tejto krajine. Ďakujem pani Zovko. Vy sa budete zaoberať aj s Albánskom a Kosovom v najbližších šiestich mesiacoch. A ja by som bol vďačný, keby ste našim partnerom v Albánsku aj v Kosove opakovali, že um, vyjadrenia o veľkom Albánsku sú nezmyselné a zbytočné. Som prekvapený veľmi často, ako sa o tom všade hovorí v oboch štátoch. Takisto vyjadrenia o Veľkom Srbsku sú nebezpečné, ale aj vyjadrenia o Veľkom Albánsku sú nebezpečné. Takže e, myslím si, že takéto vyjadrenia by nemali zaznievať. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za veľmi dobré otázky. Ja sa budem snažiť e, na všetko odpovedať. A v prípade, že nebudem schopný e, všetko zodpovedať, tak sa k tomu vrátim ešte neskôr písomne. Najskôr otázka pána Kelama. Pokiaľ ide o migráciu, potrebujeme holistický prístup. Migrácia bola vždy zrkadlom toho, ako spoločnosť funguje. Veľká časť eh, svetovej populácie bola vždy v pohybe e, kvôli tomu, že hľadala lepšie ekonomické možnosti alebo kvôli prírodným katastrofám. My musíme ale v tejto súvislosti bojovať e, s pašovaním ľudí, so zločinmi a zároveň by sme mali uľahčovať legálnu migráciu. Umožniť humánnu migráciu tým, ktorí chcú migrovať legálne. No ale pokiaľ ide o tie pull faktory migračných tokov, o tie motivačné faktory, to je veľmi zložitá záležitosť. Záchrana e, životov na mori je humanitárnou povinnosťou, ktorá samozrejme je dôležitejšia ako riešenie tých pochybných mimovládiek, ktoré možno umožňujú a ujavčujú pašerákom ľudí ich prácu a pomáhajú prevádzať ľudí do Európy. Je to naozaj veľmi zložitá otázka. Lebo my chceme zachrániť tých, ktorí utekajú pred rizikami, hrozbami, ale nechceme vytvárať dodatočné motivačné faktory pre pašerácké organizácie. budúcnosť Severného Iraku. Nuž, to je prebiehajúca humanitárna katastrofa. A týmto ľuďom je potrebné poskytovať humanitárnu pomoc, tak ako aj v Sýrii. A na to nemôžeme nadvezovať žiadne politické podmienky, ale potom, keď už pristúpime k obnove po konflikte, k obnove politického systému, znovu vybudovaniu krajiny, tak tam už by sme mali dávať aj nejaké politické požiadavky. Musíme teda rozlišovať medzi humanitárnou pomocou a potom tou fázou, ktorá príde v budúcnosti. mali by sme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o vyjadrenia o hraniciach. Budúcnosť Iraku a Sýrie by mala byť vyriešená v ústavných možnostiach týchto štátov. I keď možno tieto inštitúcie sú krehké a nie sú schopné plne kontrolovať svoju krajinu. Pán Mavrides, vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Turecko by malo rešpektovať veľmi vysoké štandardy, ktoré očakávame od e, takéhoto štátu ako kandidátskeho štátu a akýkoľvek pokrok v pristúpení musí byť podmienený splnením kritérií. Ja som sa zľahka dotkola aj situácie na Cypre a riešenia cyperskej otázky. V nedávnej minulosti sme boli asi príliš optimistickí, keď sme si mysleli, že sa to bude dať rýchlo vyriešiť, ale nemyslím si, že by sme sa mali vzdať, že by sme mm, sa mali vzdať všetkej nádeje. Musíme žiadať od Turecka konštruktívnejší prístup, aby sme mohli vyriešiť e, tú patovú situáciu. A teraz otázka pána Austrevičiusa o východnom partnerstve. V tejto fáze by sme sa mali sústrediť na implementáciu a asociačnej dohody a, FTA, dohôd o voľnom obchode. Pretože to um, vytvorí ekonomické možnosti a samozrejme je to aj o dobrej komunikácii. Mali by sme sa sústrediť hlavne na praktické výhody, ktoré ľudia môžu z týchto dohod čerpať. Nejde ani tak o rôzne oznámenia komunike, ale o tie praktické pozitíva. Ale samozrejme musíme jasne povedať, že každá krajina má svoje práva, je suverénna a môže si stanoviť svoju politickú orientáciu, svoje ciele a žiadna tretia krajina nemôže zasahovať do týchto suverénnych rozhodnutí týchto štátov. Deklarácia na samite by sa potom mala, by mala nadvezovať na obsah eh, deklarácie z Rigi. Otázka pána Predu. Brexit. Eh, tak v tomto predsedníctva rada majú obmedzenú úlohu. My chceme byť sprostredkovateľom medzi mm, pánom Barnierom a členskými štátmi a chceme samozrejme, aby 27. ostala e, zjednotená. Chceme, aby sa uspokojivo vyriešila írska hranica, jurisdikcia a tak ďalej. V našom mene roku je veľmi kompetentný tím a myslím, že v, jed, v určitom okamihu členské štáty budú musieť rozhodnúť o podobe budúceho vzťahu, ale e, v samotnom rokovacom procese je naša úloha limitovaná. Summit EU-Afrika, to je určite veľmi dôležitý summit e, s dôležitou témou investície do mládeže. Keď sa pozrieme na demografiu afrického kontinentu, tak vidíme, že je tam veľká motivácia migrovať. Mm, sú tam prítomné tie push faktory. Mladí ľudia potrebujú mm, príležitosti priamo v Afrike, pretože populácia Afriky rastie neuveriteľným spôsobom a teda potrebujú dlhodobú strategickú perspektívu. Okrem iných socioekonomických víziev je treba riešiť aj migračnú krízu týmto. Mm, obranná spolupráca medzi EÚ a NATO takisto je, je veľmi dôležitá. Chcem sa poďakovať predsedovi Tuskovi aj pánovi Stoltenbergovi za usilovnú prácu, za to, že odblokovali mm, túto dôležitú spoluprácu, pretože tá obsahuje veľký potenciál. Pán Líc sa vyjadril k tej istej téme. A pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, neviem, či predsedníctvo sa o tomto môže vyjadrovať, ale Myslím, že, myslím si, že veľa dôležitých mm, pilotných projektov môžeme spustiť bez toho, aby sme vyčerpali pokladnicu EÚ. Financovanie operácií EÚ by sa malo robiť takým spôsobom, aby to nebranilo našej schopnosti využívať mechanizmy a nástroje, ktoré doteraz sme nevedeli účelovo využiť. Pokiaľ ide o európsky obranný priemysel a vývozy súvisiace s obranou, tu určite sme ochotní veľmi konštruktívne o tom rozprávať aj po našom predsedníctve pán Milan Mon, e, summit Celeku, e, takisto ako Abidžanský summit EU Afriky. Aj summit v Salvadore bude organizovaný komisiou a ESVČ. A my chceme konštruktívne prispieť k príprave samitu. a chceme byť aktívni pri organizovaní podujatí. Jednotlivé dohody, o ktorých ste hovorili, Čili, e, Mexiko, budeme sa snažiť byť konštruktívni. A, a pokiaľ ide o obchodné rokovania, to, je, to sú komplikované veci dlhodobého charakteru, ale možno bude e, možné ísť rýchlejšie. E, otázka pána Kukana, rozširovanie. E, nepovedal by som, že rozširovanie pre nás nie je priorita, ale musíme byť realistickí. Žiadny z týchto kandidátov nie je ale zatiaľ na Prahu EÚ a EÚ teraz prežíva veľké um, výzvy vo vlastnej politike, nie je tu veľký apetít na okamžité rozširovanie. Ale keď som navštívil Kosovo, Srbsko a iné štáty, e, partnerské štáty tohto regiónu, vždy som hovoril, že je potrebné mm, využiť tú príležitosť, keď príde. Musíme e, byť bdelí, pozorovať, kedy sa to okno príležitosti otvorí Musíme komunikovať e, úprimne a úprimne ľuďom hovoriť, o čo ide, aké reformy sú potrebné. Európa v tejto fáze nie je jednoducho pripravená na okamžité rozšírenie, ale myslím si, že jednoho dňa sa táto dynamika zmení a potom tieto štáty budú musieť byť pripravené na vstup. My sme ochotní ich teraz podporovať v reformných úsiliach, ak oni sú ochotní úprimne pracovať e, k, smerom k cieľu e, pristúpenia do EÚ. Otázka Bosny a Hercegoviny od pani Žokov. A aj pán Preda sa na to pýtal. Musíme pokračovať s implementáciou reformnej agendy a tá krajina musí samozrejme ukázať, že je schopná hovoriť jedným hlasom. A zatiaľ to tak vždy nebolo. My si plne uvedomujeme, aké sú tu pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny a Dosť e, ma potešili nedávne vyjadrenia pána Dudikasa napríklad. E, sú tam také inovatívne prístupy k e, o ústave, k prepísaniu niektorých viet v ústave. To myslím si, že nepomáha veľmi. Mali by sme povzbudzovať národné orgány aj orgány jednotlivých štátov Bosnie a Hercegoviny, aby konštruktívne sa snažili o splnenie spoločných cieľov. A my ako EÚ musíme ukázať, že sme ochotní im pomáhať. Pán predseda, ja súhlasím s vami v tom, že E, sa objavila taká provokačná retorika o e, novom nakreslení hraníc a to naozaj nie je veľmi užitočné dávať toto do obehu. Ja vám veľmi ďakujem za prácu, ktorú realizujete vy v regióne Západného Balkánu. túto prácu mnohí v regióne veľmi oceňujú a v tomto kontexte prispieva e, veľa aj Európsky parlament k budovaniu stability a bezpečnosti e, v regióne Západného Balkánu. Žiaľ, to je práca, ktorá ešte zatiaľ mm, nie je dokončená v tejto fáze. So good luck. Ďakujem, pán minister. Takže veľa šťastia estonskému predsedníctvu. Budete často v Bruseli. Bola to dobrá výmena názorov. A teraz by som chcel tento bod nášho programu ukončiť a pripomenúť všetkým, že ďalší e, bod sa bude konať za zatvornými dverami, takže iba e, zamestnanci politických skupín a autorizovaný personál E, sa môže zúčastniť. Všetkých ostatných prosím, aby opustili miestnosť. Ďakujem.